musíme ešte chvíľku počkať, pretože pani Mogherini tu ešte nie je. je zatiaľ totiž na inom rokovaní a preto si vás dovolila požiadať o vaše pochopenie a hneď ako e, príde pani Mogherini do snemovne, začneme s ďalším bodom programu.